v tom zmysle, že by sa čo možno najskôr zatvorilo zariadenie Guantánamo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. A vlastne vystúpením pani komisárky ukončujeme túto rozpravu a prejdeme teraz k samotnému hlasovaniu. Budeme hlasovať o bode týkajúce sa Vietnamu. Máme tam 7 návrhov uznesenia a máme tam jedno spoločné e, uznesenie v rámci šiestich politických skupín, to znamená všetkých politických skupín okrem GUE a sociálni demokrati, lido, ľudovci, ako aj ostatní. Takže budeme hlasovať o návrhu spoločného uznesenia. Dovolte, aby som najskôr ja vložil svoju kartičku. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené jednomyselne. Tenemos ahora seis la votación. Teraz budeme 6 návrhov uznesení k situácii v oblasti ľudských práv v Kazachstane. Máme jeden ústny pozmeňujúci návrh zo strany DKSR. Myslím si, že je to technický pozmeňujúci návrh, ale ak to chcete predstaviť, tak po, to pomôže vyriešiť e, všetky problémy. Ďakujem, pán predseda. V úvodnom ustanovení N sa hovorí N sa hovorí ohľadom návštevy pani Aštonovej v Strednej Ázii a v Kazachstane. E, že potom neurobila žiadne prehlásenie, teda nevydala žiadne oficiálne prehlásenie k tejto veci. A ja navrhujem, keďže som našla vyhlásenie z decembra 2012, teda potom, doplniť po on the matter during the visit. but subsequently, teda nie počas návštevy, ale následne v decembri 2012. Čiže neurobila vyhlásenie počas svojej návštevy, ale v decembri 2012. Je to faktická pripomienka. Ďakujem. Nevidím žiadne námietky, takže budeme hlasovať o tomto texte. E, teda o uznesení s týmto dodatkom. Hlasovali všetci? Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Ako vidíte, Text pre, bol schválený veľkou väčšinou. Zápisnice z tohto stretnutia budú zaslané pred začiatkom ďalšieho stretnutia a blahoželáme e, všetkým, ktorí sú spomenutí ako autory v uznesení. Čím pádom končím schôdzu, ako som povedal, ak pán